Lebo ako viete, zelené bez modrého je len žlté. Teším sa, že budem s parlamentom spolupracovať na, tejto, na tomto ekologickom dohovore a že budeme e, spolu vytvárať ambicióznu stratégiu biodiverzity do roku 2030 a že v Kunmingu pripravíme dobrú, dobré stretnutie, dobrú konferenciu COP15. Teším sa na uznesenie, ktoré budete schvalovať zajtra to nás bude viesť, keď budeme finalizovať a prijímať e, stratégiu pre biodiverzitu počas nadchádzajúcich týždňov a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár Sinkevičius. A na záver rozpravy konštatujem nasledovný nasledovné uznesenia 35 z 5 politických skupín, teda toto uznesenie e, od 5 politických skupín. Koniec rozpravy, zajtra sa bude hlasovať. Správa kolegu Jára, pokiaľ ide o činnosť Európskeho ombudsmana v roku 2018. E, z tohto miesta by som vám rád pripomenul, že tak ako zvyčajne prostredníctvom elektronického systému máte možnosť sa prihlásiť do spontánnej rozpravy, ako aj využiť modrú kartu pri vstupe do plenárnej sály, do rokovacej sály sú registračné zariadenia. Najskôr vystúpi kolega Jár na 4 minúty. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Tento týždeň sme veľmi intenzívne diskutovali o tom, že európske inštitúcie musia byť bližšie k občanom. Chceme etablovať Európsky konvent, tú konferenciu, tak aby mohli spolurozhodovať občania ohľadom toho, ako sa bude ďalej Európska únia vyvíjať a ako by to malo ďalej pokračovať. Heslo demokratizácia, heslo transparentnosť. Ale, drahé kolegyne, kolegovia, nemali by sme zabúdať, že v podobe ombudsmanky máme inštitúciu, ktorá je veľmi blízko občanom. A už bližšie k občanom, dá sa povedať, sa nedá dostať. To aj nejde a prostredníctvom alebo cez osobu splnomocnenky e, sa dá vstúpiť do kontaktu, dá sa aj napísať, dá sa dokonca povedať, že keď človek chce, tak sa aj môže dokonca dotknúť. A treba pritom vždy dať pozor, teda dbať na to a konštatovať, že e, splnomocnenkyňa je tu pre ombudsmanka, je tu teda pre, pre občanov, nie pre komisiu, ani nie pre Európsky parlament, ani pre radu. To znamená, že ombudsmanka má isté trecie, trecie, trecie plochy s inštitúciami, či s radou, či s komisiou. Napriek tomu e, tá spolupráca musí byť intenzívna. A ja gratulujem ombudsmanke Emilio Riley k jej práci, k jej konštruktívnej snahe, aby aj tieto veci dokázala preklenúť, spolupracovať teda konkrétne s nami e, v snahe zohľadniť e, záujmy občanov. Ide pritom o to, aby kvalita administratívy Európskej únie, ako aj prístup k službám ombudsmanky bol zlepšený pre teda občanov. Predovšetkým chcem e, vyzvihnúť prácu e, ombudsmanky O'Reilly vo veciach transparentnosti. Musím vyslovene konštatovať, e, že v týchto veciach bola intenzívne podporená aj parlamentom. Na druhej strane rada je priniesla menej radosti v tomto ohľade. Transparentnosť, prístup verejnosti k dokumentom rady je e, mimoriadne dôležitý a môžeme povedať, že tu by rada e, mohla sa e, inšpirovať, mohla si zobrať, tak povediac, veľa z tých, tých alebo požičať si teraz tej, tej knihy parlamentu, pokiaľ ide o to, ako sa stavať k transparentu. Je dôležité, aby bola tu zvýšená povinnosť zodpovedania sa, accountability, a je dôležité, aby sme dokázali tieto veci sprostredkovať a posunúť bližšie k občanom. My nechcem, aby sme tu vystúpali ako na diplomatickom fóre, eh, chceme, aby to bolo v zmysle zmluv, aby to, bola skutočne, aby to bol skutočne demokratický štandard. Pre mňa bolo radosťou spolupracovať na tejto práci, eh, na tejto správe. Mali sme dobrú spoluprácu so spravodajcami. Vytvorili sme kvalitnú správu. Postarali sme sa o tú depolitizáciu, odpolitizovanie teda, že sme dokázali nakoniec dosiahnuť aj väčšinu a 28 ľudí hlasovalo na výbore pety pre petície za, jeden sa zdržal, jeden proti. Takže dobrá vizitka pre prácu výboru pety, petičného a takisto aj dobrá spolupráca, dá sa povedať, medzi samotným výborom pety a medzi ombudsmankou a ja si želám, aby to mohlo takomto duchu pokračovať tento rok. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Jar. A teraz ombudsmanka pani O'Reilly. Ďakujem, pán predsedajúci. Dobrý večer všetkým. Ďakujem aj pánovi Jarovi a tieňovým spravodajcom za prácu na tejto správe. Vždy mi je veľkou, veľkým potešením predložiť e, výročnú správu parlamentu, ale tento rok je mimoriadne významný, pretože si ju predstavujem novému parlamentu s novými poslancami a pred niekoľkými týždňami ste mi práve vy vyjadrili dôveru a zvolili ma na druhé volebné obdobie. Ďakujem za túto dôveru a mienim spraviť všetko, aby som vás nesklamala. Vítam aj prítomnosť komisára Ševkoviča, ktorý je pri predkladaní tejto správy tu na začiatku našeho postupu. Želám eh, vám veľa úspechov pri vašej práci. Vážení poslanci, ako ombudsmanka som mostom medzi občanmi a administratívou EÚ a riešim stiažnosti občanov občianskej spoločnosti, podnikov, novinárov a veľmi často aj od poslancov uplatňujeme nielen európske právo pri našej analýze, ale aj zásady dobrej štátnej správy, spravodlivý výsledok pre občanov, ktorí sú veľmi často zaplavení technokratickými požiadavkami a vzdialenosťou správy EÚ. Nie sme advokáti, snažíme sa vytvoriť vyvážené hracie pole medzi sťažovateľmi a mocnými inštitúciami. Rok 2018 zaznamenal vysoký náraz sťažnosti počas môjho mandátu a pokračoval to aj v roku 2019. Nie je to preto, že by administratíva znížila svoju normu. Je to preto, že viac ľudí si uvedomilo prácu môjho úradu a to, čo môžeme dosiahnuť. Ďakujem inštitúciám EÚ, im agentúram a ostatným za prácu a väčšina prípadov, ktoré som riešila, sú výsledkom práce, úzkej práce s administratívou. To musíme uznať. Áno, poukazujem na problémy, lebo to je moja práca, ale súčasne vidím aj dobrú prácu európskych e, predstaviteľov a aj verejne som to už uh, uh, ukázala, keď som chválila dobrú prácu e, administratívy, tak ako aj v minulých rokoch zodpovednosť a transparentnosť, ktorá sa týka týchto e, skúmaní je veľká časť mojej práce. V roku 2018 som použila právom, ktorú sme často nevyužívali, a to je predloženie osobitnej správy parlamentu. Druhýkrát sa tak len stalo od môjho prvého zvolenia za ombudsmanku. V roku 2013 som povedal parlamentu, že túto právomoc treba využívať len opatrne vo veľmi závažných prípadoch, keď inštitúcia nekoná na základe odporúčania ombudsmana. Táto osobitná správa sa týkala vyšetrovania zodpovednosti Rady EÚ práve vzhľadom na nedostatok transparentnosti pri legislatívnom procese, ktorý sa týka návrhov práv, právnych predpisov. Verejnosť má právo vedieť, ako ich vlády konali pri formulovaní tejto legislatívy. Ja e, som e, tu na vystúpila, aby som zabranila tomu, že národní e, ministri zakrývajú svoje konanie v rade a zavádzajú svojich občanov. Bola som veľmi rada ako sa, tým, ako sa stretla e, s podporou komisie mojej správy, ale videla som aj odpor ministrov silných silných štátov, i keď sa niektorí ministri verejne vyjadrili za zatiaľ je tu 10 členských štátov a ja dúfam, že súčasné predsedníctvo a nasledujúce nemecké predsedníctvo sa budú zaoberať touto vecou a zabezpečia väčšiu transparentnosť a legitimnosť. Ako európska ombudsmanka koordinujeme sieť, európsku sieť ombuds, ombudsmanov a spolupracujem aj s Európskym parlamentom. V roku 2018 sme mali v Európskom parlamente v Bruseli výročnú konferenciu a Mišo Barnier bol kľúčovým rečníkom. Veľmi ďakujem za podporu parlamentu pri tom, že sa z akcie stal taký úspech Vážení poslanci, na začiatku nového 5-ročného obdobia je dôležité spýtať sa a preskúmať, akú úlohu má ombudsman zohrať v architektúri EÚ v roku 2020 a neskôr. Pani von der Leyen a jej komisia povedala, že bude geopolitická komisia. Viacej sa bude zaoberať migráciou, zahraničnou spoluprácou, obranou, riešením globálnej klimatickej krízy spolu so agentúrami EÚ, ktoré budú dohliadať na túto prácu. Tento parlament poskytne demokratický dohľad a ombudsman musí tiež dohľadať, dohliadať na administratívu EÚ, ktorá e, bude viacej konať v teréne než doteraz. Či už je to Frontex, ktorý bude koordinovať navrativšie lety pre e, emigrantov, situácia na greckých ostrovoch, alebo Eh, Frontex či iné agentúry, ktoré budú hľadať riešenia v digitálnej budúcnosti. EÚ sa mení, aj ombudsman sa musí meniť, aby držal krok s touto zmenou. Avšak realita je taká, že úrad má menej než len 70 pracovných miest. My dostávame rekordný počet sťažností, prípady sú stále zložitejšie. Nedostatok zdrojov na mojom úrade už potvrdil, parlament v ročnom vyjednávacom rozpočtovom procese. Avšak chcem požiadať, aby ste o túto vec ďalej sa zaujímali a riešili ju. Chcem požiadať, aby ste tlačili na komisiu a radu, aby sme našli dobrú cestu vpred je v záujme nás všetkých, aby úrad ombudsmana mal primerané zdroje pre 21. storočie. Musíme dokázať zohrávať svoju úlohu v rámci zmluv a v súlade s očakávaniami občanov v tejto novej geopolitickej realite. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pani Rejli. A teraz za komisiu pán komisár Ševčovič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, pani ombudsmanka. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť a môžem s vami hovoriť o výročnej správe e, ombudsmana za rok 2018. Dovolte, aby som začal zablahoželením e, spravodajcovi koordinátorovi za výbor PETI, ktorí pracovali na tejto správe o aktivitách Európskeho ombudsmana za rok 2018. Cieľom je, aby všetky európske inštitúcie poznali názory parlamentu v oblastiach, ktoré sú považované za dôležité. Pokiaľ ide komisiu, chcem vás ubezpečiť, že komisia je odhodlaná zabezpečiť dobrú správu veci verejných vo vzťahu k občanom, združeniach, podnikom a tak ďalej. Je to základná súčasť našej práce a pripisujeme veľký význam ku kvalite týchto vzťahov. Komisia je naozaj odhodlaná dodržiavať služ- e, zásady služby, zodpovednosti, nezávislosti, efektívnosti a transparentnosti. Pokúsame sa dať e, práva občanov do praxe takisto a zabraniť zlej správe veci verejných. Spolupráca s Európskym ombudsmanom je tu za rozhodujúca, pretože dve tretiny prieskumov, skúmaní, šetrení sa týkajú Eh, Európskej komisie. Naozaj, my sme tá inštitúcia, ktorá má ten najpriamejší kontakt s občanmi. Každý rok komisia chvaluje asi tri štvrtiny návrhov kombudsmana. Či sú to už návrhy na riešenie, alebo odporúčania, alebo návrhy na zlepšenie ombudsmanové odporúčania, návrhy riešenia alebo návrhy na zlepšenia sú veci, na ktorých sa dohodne vždy ombudsmaná komisia. Preto nakoniec len asi 6 šetrení končí zistením nedobrej verejnej správy. To znamená, šetrenia ombudsmana vo väčšine e, prípadov sa končia záverom, že zo strany komisí nedošlo k nejakému zlému výkonu správy. Buď E, pretože vôbec nenastal taký prípad, alebo sa našlo dobré riešenie. Naša vysoká úroveň dobrej správy bola zdôraznená aj ombudsmanom pri príležitosti odovzdávania ceny ombudsmana za dobrú správu veci verejných. V roku 2019 sme vyhrali cenu za iniciatívu o e, viditeľný, priamy, pozitívny vplyv na život ľudí v Európe za jej hranicami, za našu prácu pri znížení plastového odpadu ako aj zníženie používania jednorazového plastového tovaru. Potom sú tu rôzne podkategórie. Komédia si uvedomuje, že musí pokračovať v tej svojej ceste, hodnotiť a zlepšovať sa a napravovať svoje administratívne postupy, kde je to potrebné. Preto budeme pokračovať v našom konštruktívnom vzťahu s ombudsmanom, ktorý sme dosiahli za roky v záujme európskych občanov a ďalších zainteresovaných strán. Vážený pán predseda, tým sa na dnešnú predsadu s váženými poslancami a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Ševčovič. A teraz dostáva slovo pán Korisa Tereš. Dve minúty. Vážený pán komisár, vážená pani ombudsmanka O'Reilly, ako tieňový spravodajca vám môžem povedať, že je veľmi ľahké pripraviť správu o činnosti, keď osoba, ktorá ju vykonáva, bola veľmi aktívna a profesionálna v svojej práci. Ako Tiaňový sprevodajca za SAD môžem povedať, že ma ohúrila profesionalita, odvaha a odhodlanie pani Rayleigh v jej snahe chrániť práva občanov EÚ v komunikácii s inštitúciami EÚ, čo potvrdilo jej nové zvolenie za ombudsmanku. Transparentnosť, odpovednosť európskych úradníkov, prístup k dokumentom a informáciám sú tie oblasti, kde pani O'Reilly bola veľmi aktívna a prišla aj so správnymi riešeniami tejto súvislosti máme návrhy, ktoré sa týkajú vysokej úrovne transparentnosti vo všetkých európskych inštitúciách. Transparentnosť je zásadujúcou súčasťou právneho štátu a je dôležité, aby sa zohľadnili návrhy ombudsmanky v tomto smere. V roku 2018 ukázala pani O'Reilly odvahu a rozhodnosť odhodlanosť a ukázala, že na najvyššej úrovni Junckerovej komisie boli prípady, keď došlo k vážnemu porušeniu pravidiel po niektorých prípadoch došlo dokonca aj k veciam, ktoré by sme nazvali korupcia a v iných situáciách by sa ľudia dostali pred súd. Ja som veľmi rád, že tu máme dnes komisára, ktorý je pri tejto debate, ale iní ďalší pracovníci v komisii ne, si nedostatočne uvedomujú právny štát a boj proti korupcii, pretože sami porušujú pravidla, tak ako to robila Junckerová komisia. Ja dúfam, pani O'Reilly, že v svojej celej činnosti, ktorá má chrániť e, záujmy európskych občanov, budete pokračovať aj v ďalšom volebnom ob, e, období a my, poslanci, aj členovia PETY, vás budeme podporovať. Veľa zdaru vo vašej práci. A teraz ďalší rečník, pani Jana Tom. Milí kolegovia, pani ombudsmanka, nechcem opakovať to, čo sa už povedalo. Teda chcela by som, ale nemám ten čas Viem, že pani O'Reilly odviedla vynikajúcu prácu. Gratulujem vám k opätovnému zvoleniu. Avšak toto, táto voľba ukázala, že existujú určité procesné problémy a našou úlohou v pety výbore bude zmeniť alebo objasniť postupy pre ďalšie obdobie, aby boli v súlade so zásadami, ktoré reprezentuje ombudsman. Musíme mať pravidlá, ktoré sa budú dodržiavať a tu niekedy to celkom nebolo čisté. Potrebujeme aj veľmi jasný časový harmonogram, aby kandidáti ktorí konajú podľa pravidiel, neboli v zraniteľnom postavení v porovnaní s ostatnými. A po prijatí to, tejto správy zajtra potrebujeme víziu do budúcnosti. Súhlasím s tým, čo povedal môj kolega z EPP aj z SAD, ale chcem zdôrazniť ďalšiu vec a síce, že sú tu ešte oblasti, kde treba pracovať v súvislosti s dobrou správou v európskych inštitúciách a jeden z vecí je aj reakcia, spôsob reakcie komisie. Keď sú prídu nejaké sťažnosti na komisiu pre možné poručenie, sa obratí komisia na štátne orgány daného štátu a teda, že je tu možné porušenie a že či teda porušuje európske právo. Odpoveď je zvyčajne nie a zvyčajne je komisia spokojná s touto odpoveďou a potom my sa dozvieme, že k ničomu nedošlo. To znamená, že nestojíme na strane občanov, ktorí sa sťažujú. Je to jednoducho nerovný boj, ich nerovný boj voči európskej byrokracii a to treba zmeniť. To isté platí aj pre sťažnosti v iných oblastiach. Procesy nie sú jasné, e, dokumenty zavretých prípadov nie sú dostupné. Ja by som chcela vidieť aktivnejší, transparentnejší prístup a teším sa na spoluprácu s ombudsmankou a dúfam, že tento problém alebo tieto problémy vyriešime. Ďakujem. Ďakujem pani Tom a teraz pán Lebreton. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Podľa mňa EÚ nie je na mieste, aby kázala morálku alebo o rešpektovaní ľudských práv, pretože inštitúcie e, porušujú základné etické pravidla, hlavne Komisia, Európska centrálna banka, tak ako to dokazuje správa ombudsmanky za rok 2018 na strane 9, e, poukazuje na spôsob, akým Európska komisia vymenovala svojho generálneho tajomníka Nemca Salmajera vo februári 2018 a taktiež E, poukazuje na to, že e, tam boli štyri prípady zlej správy veci európskych. E, takže mm, ja mám pravdu, keď hovorím, že to bolo nezákonné vymenovanie. Povedala som to aj na výbore pre právne záležitosti. 16 mesiacov som to hovorila a až teraz bol odvolaný. Takže treba tu podrobný výberový proces pre tento post a zdôrazňuje ombudsmanka tiež, že Európska komisia to zatiaľ odmieta takýto e, výber e, kandidáta čiže nedostatočná transparentnosť. A strana 13, Európska centrálna banka, hlavne jej predseda, bývalý Mario Draghi, on e, teraz pracuje pre súkromnú firmu, ehm, skupina 30, e, sú to e, riaditeľia bank. Naďalej je na tomto poste a ombudsmanka teda dedukuje so znepokojením, že to vrhá tieň na nezávislosť Európskej centrálnej banky, čo sa týka bankového lobbingu. Takže to je tiež niečo, o čom stále hovorím. EÚ nie je transparentná dostatočne a taktiež nedostatočne etická. Ďakujem, pán Le Breton. A teraz pán Zlotovský na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený prítomný, chcem zablahoželať ombudsmanke, jej opätovnému zvoleniu. Je to asi najlepšie potvrdenie e, vašej práce doteraz a tiež vaša správa za rok 2018. To tiež dokazuje kvalitu vašej práce. EKR túto správu podporuje a e, aj ju odhlasuje. Takže teraz je asi dobrá chvíľa hovoriť o budúcnosti a ja chcem, aby sme sa zbližšia pozreli na nedostatočnú jasnosť a transparentnosť počas tzv. trialógov, pretože sa z toho stala akási karikatúra toho, čo by to malo byť. Vidíme to v kontexte aj našej práce pri balíku o mobilite. Ja som na tom pracoval. Takže už od začiatku to nie je transparentné. Od začiatku legislatívneho procesu ja si myslím, že ombudsmanka by sa na to mala pozrieť trošku zbližšia. Ďakujem pekne, pán Zlotovský. Teraz na minútu a pol pán eh, Georgulis. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ostatné voľby poukázali na nedôveru európskych občanov z oči voči EÚ, takže treba sa snažiť pochopiť tento odkaz európskych občanov, čo znamená, že musíme eh, vyvinúť ešte dodatočné úsilie aj eh, pokiaľ ide o zodpovednosť a skladanie účtov v snahe uplatňovať zásady právneho štátu. Iba Vtedy európsky občania budú presvedčení a budú stáť za ďalším budovaním EÚ. Musíme teda otvoriť e, dvere, ale aj zasvietiť svetlo. Európsky občania majú mať možnosť sledovať celý proces. Transparentnosť to nie je iba, keď občania môžu vedieť o tom, čo sa deje, ale oni e, tomu musia môcť aj rozumieť, aby sa mohli zapájať, a to v každom legislatívnom štádiu. Máme tu e, prítomnú ombudsmanku a e, ešte ďalší rok bude vykonávať túto funkciu. So všetkou serióznosťou musíme e, tú mm, prácu mať na pamäti. Ďakujem. Teraz na minútu a pol pán Furore. Grazie, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade Blahoželám pani ombudsmanke k znovu zvoleniu aj za odvedenú prácu v oblasti dobrej e, správy európskych záležitostí. Ďakujeme za aj túto správu. Je e, z veľkej časti priateľná, okrem časti o Európskej centrálnej banke. Tu e, sa dostávame k problému transparentnosti, ale k tým pozitívnym bodom, napríklad prístupnosť verejnosti k dokumentom EÚ. To je neodňateľné právo, ktoré treba zaručiť všetkým občanom. E, to právo žiaľ podkopáva ehm, článok 1049 je to niečo, čo je už 20 rokov staré a nezodpovedá to ehm, súčasnosti a ja súhlasím aj s tým, že to teda nariadenie 1049 treba e, prepracovať a tiež sú tam pozitívne body, keď sa hovorí o prísnejších požiadavkách. E, prerušený je predsedom. Máte ešte čas, e, len prosím, spomalte. naozaj e, treba sa trošku e, krotiť e, v tej rýchlosti, pretože tlmočníci potom skoro nemôžu tlmočiť a ani európsky občania nemôžu potom vo všetkých jazykoch počúvať to, čo chcete povedať. Dostanete trošku času naviac. Dobre. Ja samozrejme som e, za spomalenie. Áno, takže k tým pozitívnym bodom. Napríklad, keď sa hovorí o prísnejších, etickejších e, postupoch, a to pri všetkých inštitúciách EÚ. E, samozrejme, pri úplnej bezúhonnosti, pri zlej správe európskych záležitostí alebo pri neetickom správaní, tak ako sme to E, videli napríklad pri Barosovej komisii, tak vtedy sa dá konať a treba potom e, urobiť zmeny. Pán Furore. nevždy pomáha, keď je to napísané a potom to dvakrát rýchlejšie prečítate. Ste e, tu noví, Pani Evi tu už bola aj v minulosti, takže vie, že zvyknem napomínať, eh, keď je to prirýchle. Možno, že by vám mohla povedať, čo je ešte zvládnutelné, čo sa týka rýchlosti. Dobre, teraz pani eh, Curtin Darling na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ombudsman zohráva eh, kľúčovú úlohu v európskej demokracii, zlepšuje správu európskych záležitostí a zlepšuje etickosť našich inštitúcií. A ja som rada, že pani O'Reilly bola v decembri znovu zvolená. Vy ste naozaj príkladom pretože sa zasadzujete za transparentnosť a dobrú správu európskych záležitostí. A mm, to v časoch, kedy niektoré členské krajiny spochybňujú členstvo v EÚ, my dokonca EÚ opúšťame a vy otvárate čiernu skrinku, teda e zlepšiť etickosť. Ja vystupujem posledný krát. Ja tu zastupujem severovýchod Anglicka. Bola to česť a privilégium a dúfam, že skôr či neskôr tu opäť niekto bude zastupovať e, tento kud Anglicka, ale musím odísť. Chcem sa poďakovať e, mojim spolupracovníkom, za ich e, prácu e, v ťažkých e, časoch aj mm, minulým spolupracovníkom. Takže my vám želáme veľa šťastia a aj dobrú noc. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani Curtin Darling. Väčšinou to nezvyknem robiť, ale boli ste dojatá, hovorili ste, že vás volil severovýchod e, Anglicka, ja tam mám partnerské mesto e, Seham, takže prosím, e, odovzdajte môj srdečný pozdrav tomuto mestu. Teraz na minútu pani Vedren. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vážená pani ombudsmanka, Chcem sa poďakovať spravodajcovi za prácu, dôvera EU, občanov EÚ predpokladá viac transparentnosti. Došlo k pokroku v našich inštitúciách, napríklad v obchodnej oblasti. Európska komisia musí naďalej zverejňovať e, rokovacie dokumenty a e, rada zverejňovať mandáty. Zlepšenie je možné, už sme to povedali viackrát, aj sú potrebné. Rada obzvlášť musí zaručiť viac transparentnosti vo svojom fungovaní a musíme všetku našu energiu venovať tomu, aby bola čo najskôr schválená dohoda o vytvorení spoločného registra transparentnosti, ktorý bude záväzný e, pre lobistické skupiny, priblížiť e, občanov k inštitúciám, to znamená bojovať účinne proti euroskepticizmu. Takže musíme naozaj pokračovať všetci v našej práci a e, pokračovať v stratégii ombudsmanky, Ehm, tak aby to bolo viditeľnejšie a vedzte, že máte moju podporu istú. Ďakujem pekne. Teraz na minútu a pol pani Evi. Ďakujem pekne. Ja sa predovšetkým eh, chcem pridať eh, k tým eh, blahoželeniam na adresu ombudsmanky, pokiaľ ide o znovu zvolenie. Jej prácu skutočne si váži tento parlament tak ako správne e, sme informovali, e, a teda veľmi dobrým spôsobom, e, pokiaľ ide o zhodnotenie práci, práce za rok 2018, ktoré je predmetom našej dnešnej diskusie. My sme tak už spravili aj pokiaľ teda ide o tú prezentáciu za ten rok predtým. A žiadali sme, aby register transparentnosti bol konečne povinne zavedený, aby to bolo aj právne záväzné tak aby sme dokázali prekonať e, tie existujúce medzery, ktoré sa týkajú lobistických aktivít a takisto je potrebné mať prísnejšie pravidlá pre aktivity lobistických skupín, tak aby sme sa vyhli konfliktom záujmov ale aj výrazné zmeny, tak aby všetky rozhodujúce, rozhodovacie procesy boli skutočne transparentné a aby boli v duchu plnej, plného zodpovedania sa accountability. Ak komisárka von der Leyen chce naozaj spraviť zmenu v porovnaní s tým, čo robili eh, teda, teda tí členovia predchádzajúcej komisie, tak je nevyhnutné, aby sa tak ďalej konzekventne a dôsledne eh, Negatívna vec, ktorá vystupuje v rámci eh, tejto správy, sa týka odseku ohľadom Európskej centrálnej banky. Ja sa domnievam, že je nevyhnutné zaviesť zákaz pre členov ECB, aby organizovali stretnutia s zatvorenými dverami aby aj oni podliehali e, skutočne tým požiadavkám transparentnosti, aby to bolo zverejňované. Ďakujem pekne, kolegyňa vy. Kolegyňa Ďakujem v prvom rade, blahoželám pani O'Reilly za, k znovu zvoleniu na post ombudsmanky. Je to prejav dôvery a tiež e, to, že zlepšila prístup európskych občanov k e, ombudsmanovi som e, rád, že ste sa zaoberali aj za obchádzaním e, s ľuďmi s postihnutím v rámci e, zdravotných systémov. A je tu tiež odporúčanie komisie prehodnotiť svoje ustanovenia ohľadne práve za obchádzanie s takýmito ľuďmi. Musí to byť v súlade s dohovormi OSN. Súhlasím aj s e, ďalším odporúčaním ombudsmanky, teda lepšia e, lepšie postupy v rámci EPSO aj pre e, nevidiacich. Naozaj treba používať asistentov, ktorí umožnia takýmto ľuďom zvládať testy na počítačoch E, chcem sa poďakovať aj koordinátorovi, aj výboru. Mm, ďakujem za prácu a ľutujem, že anglická kolegyňa odchádza. Ďakujem pekne. Teraz na minútu pán Benifej. Európsky parlament v rámci svojej výročnej správy ešte raz e, gratuluje Emilio O'Reilly a celému úradu Európskej ombudsmanky e, k skvelej odvedenej práci. Európsky občania v ombudsmanovi našli e, výborného spojenca, ktorý sa celé roky zasadzuje za to, aby dobre fungovali úradné postupy na rovni EÚ, aby tam bola dostupnosť, aby bola zabezpečená kvalita služieb poskytovaných občanom. Chcem teda naozaj odovzdať želanie ďalších úspechov do ďalšej práce E, pre ďalšie plnenie mandátu a silne pozbudiť e, ombudsmanku tak, aby dokázala ďalej napredovať svoje iniciatívy, aby dokázala prispieť k zlepšeniu rozhodovacích procesov na úrovni rady. A vždy, keď vznikne nejaký prípad nesprávneho úradného postupu, ako to bolo v prípade Zelmajera, ktorý bol nominovaný za generálneho tajomníka. Ja môžem povedať s hrdosťou, že som spolupracoval počas týchto rokov na zablokovaní e, nehanebnej praxe pokiaľ ide o niektoré miesta, e, ktoré boli takýmto spôsobom obsadzované vo vnútri EÚ, e, je nevyhnutné, aby sa rovnako postupovalo na úrovni všetkých členských štátov. Ďakujem, pán Benifaj. Teraz spontánna rozprava. Pán Pospišil ako prvý. Ďakujem, Ďakujem, pán predseda. Na záver tejto rozpravy chcem skonštatovať, že správu podporujem a teší ma hlavne jeden konkrétny článok, ktorý možno, že sa nezdá kolegom podstatný, iba formálny, ale prax Českej republiky ukazuje, že je veľmi dôležitý. Článok 47 konkrétne, kde sa hovorí o podmienkach výkonu funkcie ombudsmana, nestrannosť, odbornosť, nezávislosť ale aj morálna zdatnosť. Možno to niekto považuje za púhu formalitu, ale my v Českej republike sme boli svedkami e, debaty. Prezident navrhol nového kandidáta na post ombudsmana e, známu profesorku, ale v 60 rokoch spolupracovala s komunistickými prokurátormi, ktorí na smrť posielali niektorých politických väzňov, napríklad e, doktorku e, Horákovu. Takže e, tá spoločenská rozprava relativizovala morálne previnenie tejto kandidátky. Ona nakoniec odstúpila, ale my sme... Je dobré, že držíme my v EÚ túto líniu, teda aj tá morálna zdatnosť, nielen odborná. Ďakujem, kolega López Ďakujem, pán predseda Wieland. Pán podpredseda Ševčovič, pani ombudsmanka O'Reilly. Využijem tento rečnícky čas, aby som pridal aj svoj hlas k vyjadreniam uznania e, samotnému zmyslu e, úradu ombudsmana aby som eh, sa špeciálne aby som vás špeciálne pogratuloval k vašej opätovnej voľbe na ďalších 5 rokov. To je úcta smerom k vašej práci, zvýšenie transparentnosti, prístupu k dokumentom, napriek tomu, že nariadenie ešte má byť aktualizované. Práca je zablokovaná radou napriek úsiliu, ktoré, vyvinula, ktoré vyvinul aj výbor LIBE ktorému predsedám. Je ešte ale stále veľa práce pred nami, aby sme sa ubezpečili, že konflikty záujmov už nebudú sa objavovať, že tie e, miesta, ktoré majú odchádzajúci, nebudú, už, že nebude tá prax tých, tých dobrých miest pre odchádzajúcich úradníkov, že veci sa budú diať e, aj v súlade s dohovorom o osobách so zdravotným postihnutím, a že naozaj sa to dostane aj do podoby kvalitného nariadenia a všetky tieto veci. Ďakujem pekne, kolega López Aguilar. Končíme spontánnu rozpravu. A teraz ešte raz aktéry zo začiatku, opačnom poradí, takže najskôr pán komisár Ševčovič. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci, pani O'Reilly. Najskôr chcem skutočne poďakovať cteným poslancom za ich vyjadrenia, za pripomienky. Panter začal to, čo vnímam ako univerzálne, univerzálnu chválu na adresu pani O'Reilly a na jej prácu, s ktorou sa stotožňujeme plne v komisii. Pokiaľ ide o pani Tom, chceme povedať, ubezpečiť ju, že pokiaľ ide o porušenia a nejaké pilotné postupy, e, naozaj sa teším na diskusiu na úrovni výboru pety, kde máme naplnenú diskusiu a kde budeme hovoriť o tom, ako zlepšiť spoluprácu aj v tomto tejto oblasti a chcel by som informovať stených poslancov, že v útorok komisia menovala nového generálneho tajomníka v plnom súlade s platnými postupmi a verím, že sme vybrali vysokokompetentného a príkladne profesionálneho Európana, Európanku Ilze Johansson, ktorá bude skvelou generálnou tajomníčkou. Takisto chcem doplniť, že komisia jednoznačne a neustále sa snaží zabezpečiť vysokú kvalitu správy veci verejných a budeme naďalej s vami spolupracovať v tomto ohľade, aby sme sa obezpečili, že to právo, ktoré je zakotvené v článku 41 eh, Charty o základných právach, aby bolo plne dodržiavané a aby ho mohli užívať naši občania. Preto občania, spoločnosti, združenia, asociácie, s ktorými vstupujeme do interakcie, do kontaktu, budú sa môcť oprieť o to, že dostanú skutočne eh, správu, administratívu, ktorá bude dobre riadená, ku ktorej bude plný prístup za nás, za komisiu, to slúbujem. Takisto chcem zdôrazniť skutočnosť, že naše každodenné výmeny s ombudsmankou nám pomáhajú tieto veci zlepšovať deň po dni a spoločne chceme poskytnúť občanom vysoké štandardy správy. Nediskriminácia, slušnosť, nestrannosť, konzistentnosť, niektoré z vecí ste spomínali vo vašich vystúpeniach. Vaše uznesenia a správa výboru pre petície eh, ohľadom výročnej správy o aktivitách Európskej ombudsmanky zvorazňuje momenty, kde sa nám darí a tam, kde by sme sa mohli aj zlepšiť. A môžem vám naozaj slúbiť, že v nadchádzajúcich týždňoch komisia bude preskúmať vaše uznesenia ako v minulosti zareaguje na všetky veci, ktoré ste spomenuli a ktoré sa týkajú komisie. Takisto by som rád využil túto príležitosť a poďakoval sa pani Kirsten Darling, pánovi Korbenovi Korbetovi, ktorého tam takisto vidím, a všetkým kolegom zo Spojeného kráľovstva, všetkým priateľom za ich tvrdú prácu, a môžem vám povedať, že nám budete chýbať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne k rokovaciemu poriadku. Thank You, Maroš. Uh, may I just uh... Ďakujem, Maroš. Uh, môžem vystúpiť. Ďakujem, Maroš. Ďakujeme za všetko, čo si spravil, pokiaľ ide o nový ekologický dohovor, pokiaľ ide o energetickú chudobu. Chcem povedať, e, že naozaj by sme boli radi, keby ste prišli s definíciou energetickej chudoby e, spolu s kolegami počas tohto mandátu, ale naozaj ďakujem veľmi pekne za všetko, čo ste spravili, čo si spravil pre zraniteľné skupiny občanov. Ďakujeme nesúviselo to e, s tým rokovacím poriadkom, ale potom, čo sa tu rozniesla taká nálada odchodu, tak som si vás nedovolil prerušiť. Pani Aureli, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým, naozaj inšpirujúce vypočuť si slova podpory a všetky tie podnety, ktoré od parlamentu prichádzajú v tejto chvíli naozaj sa teším veľmi na ďalšie diskusie s vami počas nadchádzajúcich mesiacov, rokov. Na úvod by som na adresu pani Karin Darling povedal, nie často írsky, írsky občania hovoria s ľútosťou o tom, ako Briti odchádzajú, ale v tomto prípade chcem naozaj povedať, že nám to ľúto. Sme smutní, ďakujeme za skvelú spoluprácu, za podporu môjho úradu aj s teda celým aparátom ombudsmana za posledných 5 rokov a naozaj veľký dojem na mňa spravilo niekoľko posledných mesiacov aj rokov, keď veci museli byť teraz mimoriadne stresujúce. Tá dôslednosť a tá kvalita starosti robili prácu a ako ste sa zaujímali o všetky tie veci, ktoré sa dejú aj v tom malom úrade, keď toľko vecí sa hlásilo do vašej pozornosti, želám vám skutočne to najlepšie a budete nám chýbať. Rada by som sa teraz venoval niektorým bodom, ktoré boli spomenuté. Ďakujem pekne za vyjadrenia podpory, za chvály na adresu mojej práce. Ďakujem pani Tom za to, že ste poznamenali veci, ktoré vyvstali vo vzťahu k voľbe rokovací poriadok už nebude o 5 rokov mojou starostou, tak povedať, ale každopádne sú tu dôležité veci, ktoré budeme musieť riešiť v súvislosti s voľbou ombudsmana, pokiaľ ide o prípad, ktorý sa týka menovania e, predchádzajúceho generálneho tajomníka komisie. Áno, odchádzajúca komisia, tá predchádzajúca teda odmietla toto odporúčanie, ale ako povedal pred chvíľou podpredseda Ševčovič, tentokrát to bolo iné a menovanie nového generálneho tajomníka e, bolo v zásade v súlade s odporúčaniami, ktoré sme my prezentovali e, v našom e, šetrení. Pán Zlotovský, áno, trialógy, my sme sa tým zaoberali v minulosti, je to nedokončená vec a vrátime sa k tomu, uvidíme, ako sa to vyvíja na kontulis. Účasť občanov skutočne je dôležitá, hlavne z pohľadu legitimity EÚ a to podopiera veľkú časť práce, ktorú robíme. Pán Furore, e Pravidlo 49, právo prístupu, staré pravidlo, revízia, aj keby sme neurobili úplne, tak ešte stále máme čo robiť. Treba sprístupniť väčšie množstvo dokumentov e, ľuďom, ktorým slúžime. Transparentnosť na úrovni e, rady, áno, to je vec, ktorá je prácou postupnou. Vidím tu však pokrok vec, ktorá bola istým spôsobom marginálna, e, ktorá bola izolovaná na bruselskú bublinu. V Štrásbursku sa to dostavia do mainstreamu. Ďakujem za ďalšie slova podpory. Transparentnosť, áno, ECB, všetky tie inštitúcie musíme ich otvoriť väčšiemu, väčšie možnosti preskúmania do e, e, rovnohľadu občanov. Ďalej možnosť technológií, e, pomoci technologickej, áno, tieto veci berieme osobitne vážne. S potešením som zaregistrovala VAS inzerciu, pokiaľ ide o platené miesta stážistov. To je výsledok spoločnej aktivity môjho úradu a mnohých e, europoslancov na čele s pánom Benifejom. Takže tam je mnoho podnetov na zlepšenie. Ďakujem ešte raz za podporu a ďakujem za to, že ste ma znova zvolili a že ste mi dali, že ste mi zverili tento dôležitý úrad. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani O'Reilly. A teraz e, uzavrie to pán Jar na dve minúty. Ďakujem pekne. E, práca medzi pani O'Reilly a medzi výborom pre petície za posledné roky bola dobrá. E, dá sa povedať, je všetko v poriadku v Únii? Nie, ale môžeme sa spýtať, podarilo sa nám spoločne veci niektoré zlepšiť? Tam by som povedal áno. To znamená, tam by sme mali pokračovať, kde sme prestali. Ostáva toho veľa. Pustíme sa do toho a na výbore PETY e, vás budeme vyslovene podporovať vo veciach, ktoré sú pred nami. Samozrejme, pokiaľ ide o viac transparentnosti a pokiaľ ide o volebné záležitosti, volebné právo, tam budeme tie veci spolu vytvárať. Aj mne je skutočne e, ľúto, že kolegyňa Curtin Darling opúšťa e, parlamentný výbor. Ja ako koordinátor EPP som zažil viacerých koordinátorov z frakcie, želal by som si viac takých, ako ste vy. A naozaj mi je e, ľúto, že na základe takéhoto nesprávneho podľa mňa rozhodnutia musíte opustiť parlament a ostanete nám naklonená. Nezabudnite, že aj v parlamente je viacero racionálnych, rozumných europoslancov a nemusíme preušiť náš kontakt. Zajtra budeme hlasovať, správa si zaslúži naozaj získať veľkú väčšinu aby sme mali troška aj politickú podporu smerom k našej ďalšej práci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Jár. Uzatvárame rozpravu. Hlasovať budeme, ako spomínali sme, zajtra. E, zmys, teda podľa programu schôdze sa teraz dostávame k bodu reforma všeobecných zásadov komitológií, vyhlásenie komisie. Tu chcem tiež pripomenúť, že môžete ako zvyčajne aj prostredníctvom elektronického systému sa prihlásiť do spontánnej rozpravy, respektíve využiť možnosť modrej karty. Návod alebo inštrukcia, ako to urobiť, je pri vstupe do rokovacej miestnosti. V mene komisie pán Ševčovič. Ďakujem pekne, eh, pán predseda a vážení poslanci, poslankyne. Najskôr sa chcem poďakovať za možnosť s vami diskutovať o komitológii, o rámci pre komitológiu. Eh, Lisabonská zmluva zavedla diferenciáciu medzi delegovanými a vykonávacími aktmi. A na tomto základe zákonodárca prijal nariadenie o komitológii, ktoré stanovuje mechanizmy kontroly zo strany členských štátov, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomoci komisie. Nariadenie zároveň stanovuje aj právo parlamentu a rady byť plne informovaný o návrhu vykonávacích aktov, ktoré sú predkladané komisiou e, členským štátom. Takisto je tu právo preskúmania a riešiť situácie, v rámci ktorých komisia prekračuje svoje vykonávacie právomoci. E, je na mieste povedať, že nariadenie splňa svoj účel. Prečo? Pretože v 2018 výbory poskytli stanovisko 1633 vykonávacích aktoch. Nebolo tam negatívne stanovisko, bolo tam 32 prípadov, takže bez stanoviska predloženého v 2018. Bez stanoviska to znamená, že tam nie je kvalifikovaná väčšina, ktorá by bola za, respektíve proti návrhu vykonávacieho aktu na výbore, či už z dôvodu rozchádzajúcich sa pozícií členských štátov alebo zdržaní sa. V osobitných prípadoch e, odvolací výbor musí byť konzultovaný v prípade, že je tu takýto scenár bez stanoviska. V 2018 to platilo v 12 prípadoch vykonávacích aktov v oblasti zdravia a spotrebiteľských politík. Vo všetkých e, týchto prípadoch e, odvolací výbor, teda bol 12, tak tam e, takisto nebol poskytnutý, alebo nebol tam dostatočne kvalifikované stanovisko. To sú prípady, ktoré e, viedli k diskusiám, pretože sa diali e, väčšinou v politicky citlivých oblastiach, pokiaľ ide o povolovanie geneticky modifikovaných potravín alebo krmív a do istej miery menej, pokiaľ ide o aktívne látky pre ochranné rastlinné prostriedky. Keď odvolací orgán to, nie je to sprevádzané nejakým jeho stanoviskom, tak e, potom môže e, ten návrh prechádzať. E, logika, ktorá je za nariadením pre komitológiu, tá je zablokovaná pred konaním len v prípade, že je tam stanovisko negatívne. Toto je taký princíp, ktorým sa riadíme už od začiatku a ktorý zabezpečuje efektívnu implementáciu. Pokiaľ ide o 12 vykonávacích aktov v oblasti zdravia a spotrebiteľskej politiky, príslušný hmotný právny rámec nutí komisiu prijať rozhodnutie na základe procesných požiadaviek a na základe e, pádnych dôkazov, ktoré sú zozbierané. V prípade nedostatku kvalifikovanej väčšiny na výbore komisia je preto právne viazaná z čas, v istých momentoch príjmať veľmi nepopulárne rozhodnutia. Junckerová komisia sa preto rozhodla prioritne navrhnúť zmenu týchto pravidiel a predložiť zacielené pozmenenia alebo novely, pokiaľ ide o fungovanie odvolacieho výboru, tak aby bola väčšia zodpovedanie sa e, členských štátov v rámci rozhodovacieho procesu. Navrhnuté pozmeňujúce návrhy sa dajú následovne. Čiže kvalifikovaná väčšina z prítomných členských štátov alebo tých zastúpených a ktoré sa nezdržia, to znamená nie všetkých členských štátov. Po B, poskytnúť možnosť e, druhého postúpenia odvolaciemu výboru na ministerskej úrovni, aby riešili po druhýkrát problematické záležitosti. Po C, aby predstaviteľe jednotlivých členských štátov boli donútení hlasovať verejným spôsobom, verejnom hlasovaní na tom odvolacom výbore, o tom sme hovorili pred chvíľou, a ďalej e, možnosť postúpiť túto vec Rade pre nezáväzne stanovisko a pre celkové politické usmernenie. Kde sa nachádzame s týmto návrhom? Celkovo nedošlo prakticky žiadnemu pokroku e, za, za posledné tri roky. Na strane Rady to nebola žiadna podpora pre tento návrh. Na strane parlamentu Gestorský výbor pre právne záležitosti ešte nepredložil návrh správy, ale niektoré výbory, ktoré dali svoje stanoviska, podporili tento návrh. Preto vítam, pán predseda, dnešnú rozpravu, pretože máme tým pádom možnosť kolektívne sa zamyslieť nad situáciou. Musíme byť však realistický a úprimný. A pokiaľ nepríde k odvážnemu kroku, ktorý by pomohol odblokovať tento spis, je nepravdepodobné, že čoskoro príde, kedykoľvek čoskoro v dohľadnej budúcnosti, k e, zmene Komisia to zohľadní a teda aj vaše dnešné názory e, zohľadní pri rozhodovaní, ako pokračovať e, pri posudzovaní všetkých e, nedoriešených návrhov, pokiaľ ide o riešenie pracovného programu na rok 2020. Každopádne komisia nadal využíva všetky existujúce prostriedky, aby nabádala členské štáty, aby sa ujali svoje zodpovednosti za proces komitológie a aby sme spoločne členskými štátmi zadefinovali riešenie, ktoré nájde najširšiu podporu vo výboroch. Dovolte mi hovoriť teraz o niektorých konkrétnych krokoch, ktoré prijímame smerom zlepšeniu komitológie, ktoré sú veľmi dôležité pre túto snemovňu. Čo skoro spustím nový modernizovaný register komitológie. Nový verejný register nielenže zabezpečí prístup ku všetkým návrhom vykonávacích aktov, ale bude aj užívateľsky prístupnejší, priateľskejší prístup k všetkým rozhodnutiam a stretnutiam komisie. Budem spolu s vami aj s radou pracovať na tom, aby nezávislé, teda nezáväzné demarkačné kritéria medzi delegovanými a vykonávacími aktami, ktoré sme si dohodli minulý rok, aby zjednodušili e, rokovania, aby priniesli, priniesli nejaký výsledok. Komisia sa angažuje e, zmeniť tie kritéria počas pripravovania legislatívnych návrhov aj počas tých rokovaní. E, zároveň, ctení poslanci, musíme postúpiť v tých rokovaniach, pokiaľ ide o prispôsobenie tých zostávajúcich aktov, ktoré odkazujú na legislatívny postup s kontrolou Veľmi úspešne sme sa dohodli na prvom balíčku minulý rok, ale musíme popracovať na zvyšných častiach balíčka. Vypočujem si rád vaše názory k tomuto spisu, lebo určite nám to pomôže uzatvoriť prácu komisie v tomto ohľade na tento rok. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Ševčovič. A teraz pán kolega Sajer, 1,5 minúty. Myslím, že nemáte zapnutý mikrofón. Ďakujem. Pán predseda, chcem sa poďakovať za slova podpredsedu komisie. Chcem povedať, že koniec posledného mandátu zaznamenal pokrok práve v komitológii pri dobrovoľnom zosúladení, ale tento spis sa nepresadil. Výbor Jury je teraz v procese, že ho začína posudzovať ITRE, INTA, ENVIA, ECON dali stanovisko k navrhovanému právnemu predpisu a tento návrh zohľadňuje aj to, čo dobre funguje, ale sa dohodli, že treba posilniť transparentnosť v zásade sa tu zameriavame aj na túto požiadavku od iných výrobov, najmä z hľadiska politickej transparentnosti a zodpovednosti. Vo vysoko sledovaných prípadoch chýba jasné stanovisko členských štátov, politická roz zodpovednosť za konečné rozhodnutie, ktoré musela prijať komisia a keď nemá jasné politické podpory od členských štátov to nemáme dobre podchytené. Tá reforma z roku 2007 to mala odstrániť, ale realita je taká, že je tu určitý odpor pri niektorých členských štátoch v rade, tak budúcnosť tejto reformy je veľmi nepredvídateľná a možno nebude ani veľmi ružová. Ľutujem, že tá časť návrh nariadenia, ktorá hovorí o členských štátoch, má vplyv aj na ďalšie návrhy, ktoré boli veľmi dobrými a hlavne boli dobre pre budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem, pán Sajer. A teraz pán Korbit e, sa pýta, kolega Sajer. Kolega Sajer. Akceptujete otázku kolegu Korbitu, Korbita? Pán Sajer, nesúhlasíte s tým, že ak členské štáty a parlament potvrdili právomo- preniesli právomoci na komisiu, aby prijala rozhodnutie, a keď sa členské štáty nevedia dohodnúť, tak pri implementácii legislatívy, ktorú sme prijali, keď rada nedokáže sa rozhodnúť, dohodnúť nejakým spôsobom, nie je rozumné, aby komisia tu prevzala zodpovednosť a prijala rozhodnutie. A komisár, ktorý skladá účty tomuto parlamentu, je ten, kto to robí. Takže oni by to mali prijímať a nemali by sa snažiť rozmelniť svoju politickú zodpovednosť týmto návrhom Pán kolega Sajer. Ja nie som proti tomu riešeniu. Aj viem pochopiť to, čo sme pochopili. Vieme, že v rade to už niekoľko rokov nejde ďalej. Je to tam zaseknuté, môžeme to tlačiť, môžeme to entuziasticky podporovať, ale ja by som radšej išiel v tej línii podpredsedu Ševčoviča, a to je byť tvorivý a nájsť cestu, najmä v tých oblastiach, kde môžeme posilniť transparentnosť a zodpovednosť. To je to, čím súhlasia všetky výbory, ktoré dali svoje stanovisko. Ďakujem, pán kolega Sajer a teraz pani kolegyňa Volat pán predsedajúci, pán komisár, táto debata ukazuje že v popredí musí byť zodpovednosť členských štátov a transparentnosť voči obyvateľom. To je to dôležité. Ako ste už povedali, sú to, je to práve dôležité v tých citlivých oblastiach, ktoré majú dopad na zdravie a bezpečnosť občanov, napríklad rôzne povolenia pri génovej technike alebo povolenia látok v pesticídoch. Je tu možné, že členské štáty